Here we go. All right, welcome everybody. Our President Buzek is... Dobrý deň, kolegovia. Začneme. Kolega Buzek tu zatiaľ nie, príde za hodinu, takže dovtedy budem predsedať ja. Poprvé potrebujeme schváliť zapisnicu stretnutia alebo zo schôdze ešte z júla. Ak nikto nie je proti a nikto e, nepodá žiadnu výhradu do konca tohto stretnutia, tak bude zapisnica z júla schválená. Takže e, prejdeme rovno na ten samotný workshop. E, Brexit a premyselná vysmerná politika. Vítajte všetci e, účastníci tohto workshopu. Je to už náš tretí workshop, pokiaľ ide o dopady Brexitu na EU27 a mm, ešte potom bude jeden posledný workshop ten sa bude týkať horizontu Európa v novembri. My chceme, aby e, v rámci že priemyselnej politiky bol európsky priemysel čo možno najviac konkurencieschopný, aby mohol podporovať rast aj zamestnanosť, s tým, že malé stredné podniky predstavujú 99% všetkých firiem v EÚ a poskytujú dve tretiny e, pracovných pozícií v súkromnom sektore a prispievajú k viac ako polovici celkovej pridanej hodnoty podnikov v EÚ ak budeme mať silnú e, vesmírnu politiku, tak e, to bude na prospech e, vedeckého výskumu, ale aj celkovo európskej ekonomiky v oblastiach ako je doprava, klíma, komunikácie alebo bezpečnosť. Brexit bude o necelý pol rok a teda aj na tomto workshope chceme hovoriť o možných právnych a ekonomických dopadoch Brexitu na ostatné zvyšné krajiny EÚ, najmä pokiaľ ide o priemyselnú a vesmírnu politiku. Samozrejme, nejaký dopad eh, po Brexite eh, určite bude, o tom chcem práve hovoriť. Máme eh, dnes menej ako hodinu času. O štvrté bude potom hlasovanie. Workshop bude aj na webe, bude webstreamovaný. Prezentácie budú potom zverejnené na web stránke ITRE Ehm, a takisto aj také zhrnutie, taká správa bude na web stránke potom zverejnená. Každý rečník dostane maximálne 7 minút na prezentáciu a po tej prezentácii týchto troch rečníkov eh, budú aj otázky a odpovede. Máme tu hosti. a prvým z nich je pani Reinhilde Vogelers. Dobre som to prečítal? Dobre, takže to ma teší a ona bude hovoriť o možných eh, implikáciách eh, Brexitu na eh, priemyselnú a vesmírnu politiku EU27. Pani Vogeler si je profesorkou tu na univerzite KU Leuven, pracovala ako senior fellow na inštitúte Bruegel od roku 2009, takisto je členkou Belgickej akadémie vied, teda pardon, Flamskej akadémie vied a je aj e, poradkyňou komisára Moedasa v rámci špeciálnej skupiny pre vedeckú e, politiku. Nech sa vám páči, pani Fogelers. Ďakujem pekne, ďakujem, že môžem hovoriť e, o tejto téme, o našej vesmírnej a priemyselnej politike po Brexite. A najprv samozrejme treba povedať to najdôležitejšie, a to síce, že ešte stále nevieme, ako to s tým Brexitom nakoniec bude, ako sa tie vzťahy e, či obchodné alebo iné e, nakoniec utrasú a máme tu aj neistotu, pokiaľ ide o to, akým e, spôsobom budeme mať v Británii politiku alebo stratégiu. Čiže tým pádom aj pre nás je ťažké rozmýšľať presne o tom, alebo nad tým, ako má naša premyselná vesmírna politika po Brexite vyzerať. Takže toto je tá neistota, s ktorou musíme vždy rátať Eh, v tejto diskusii a to znamená, že zatiaľ môžeme dať iba také všeobecné princípy toho, ako by eh, naša premyselná a vesmírna politika mala vyzerať po Brexite. A o to sa presne dnes pokúsim a teda moja prezentácia bude taký široký eh, prehľad priemyselnej a vesmírnej politiky a potom kolegovia tí detailnejšie budú hovoriť o jednak industriálnej priemyselnej politike a jednak o tej vesmírnej politike OSVE. A ja chcem hovoriť e, o tom, e, že musíme pochopiť, že e, prostredie sa nám mení, aké politiky potrebujeme v rámci EU27, pokiaľ ide o rost, rast európskeho hospodárstva, akú politiku by sme na to potrebovali a potom, aký bude dopad Brexitu na takúto potrebnú politiku. Pokiaľ ide o tie výzvy a to meniace sa prostredie, ktoré som spomínala. E, určite tieto základné body dobre poznáte. Globalizácia, e, čoraz e, výraznejšie význam Číny a celkovo Ázie, veľmi rýchle technologické zmeny a nakoniec toho vyplývajú aj meniace sa hranice medzi sektormi, ktoré sú menej výrazné ako bývali kedysi, napríklad výroba a služby, dnes už to nie je také jednoznačné, ako to bolo kedysi a tým pádom aj tie hranice medzi podnikmi e, sú menej jednoznačné, ako boli tak, kedy firmy sú dnes globálne oveľa viac navzájom poprepájané a samozrejme, čo je takisto dôležité, je e, skutočnosť, že sme vystavení, že firmy sú vystavené e, neistému prostrediu, či ekonomickému, či politickému. Sú tu rôzne obchodné vojny, narast protekcionizmu, Brexit a tak ďalej. To sú všetko takéto faktory neistoty, ale nie sú to jediné faktory neistoty, e, o ktorých by sme mohli hovoriť. Teraz e, by som chcel hovoriť o tom faktore, ktorý spôsobuje mnohé z týchto zmien a to sú tie globálne e, reťazce hodnoty GVC e, a inovatívna kapacita zmeny v tejto oblasti. My sme v rámci Inštitútu Bregel e, spravili taký výskum, ktorý ukazuje, že práve tieto ekonomické aktivity v rámci EÚ sú dnes oveľa viac integrované v rámci týchto globálnych e, reťazcov hodnot a firmy a aj krajiny sa čoraz viac špecializuje na celý výrobný proces, ale na konkrétne fázy toho procesu. To znamená, že oveľa viac sú firmy prepojené, aj sektory sú viac prepojené a takisto aj regióny a krajiny. konkrétne pokiaľ ide o Európu, tak vidíme, že hoci väčšinou hovoríme o týchto svetových e, reťazoch hodnoty, tak e, v Európe môžeme hovoriť aj o tomto istom, ale na európskej úrovni, kde naozaj takéto e, reťazce sú organizované na európskej úrovni, takže naozaj môžeme hovoriť o európskych reťazcoch hodnoty. A firmy, ktoré sa zúčastňujú, tých, zúčastňujú mm, na týchto reťazoch, to sú nie iba tie veľké, ktoré sú v rámci tej pyramídy v úvodzovkách úplne hore, ale to sú aj menšie firmy, e, ktoré sú dodávateľmi, subdodávateľmi, e, tak e, tie môžu v tejto situácii mať čoraz viac konkurencieschopnejšiu pozíciu do tej miery, do akej majú špecifické zručnosti a kompetencie a tú hodnotu si dokážu v takomto prípade aj do väčšej miery získať, pokiaľ sú takto prepojené. A tieto svetové reťase sú potom aj prepojené na európsku ekonomiku. Samozrejme, my eh, rátame s tým, že firmy a sektory budú naďalej prispievať k európskym ekonomikám cez rast produktivity e, z hľadiska aj kvantitatívneho, aj e, hľadiska kvalitatívneho, čiže aktivity, ktoré prinášajú vyššiu pridanú hodnotu, e, inovatívne schopnosti. A toto nakoniec sú veci, ktoré vidíme vo všetkých sektoroch, takže ten príspevok naozaj prichádza z aktivít, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, opakujem. A tie vychádzajú častokrát z inovácií, inovatívnych schopností firiem, ktoré takéto kapacity e, dizajnujú v rámci globálnych reťazcov hodnoty a aj teda na tej európskej úrovni. Aký to bude mať e, dopad, pokiaľ ide o prípravu politik alebo tvorbu politik? Treba e, túto prepojenosť samozrejme v prvom rade uznať, že existuje, takto naprieč sektormi, naprieč firmami, naprieč krajinami a potom podľa toho by sme mali tie politiky nastaviť. Čo to znamená pre krajiny? Mali by sme mať nielen tieto globálne e, hodnotové reťace, ale mali by sme z nich aj vedieť ťažiť. To znamená, v prvom rade potrebujete takéto reťazce, aby vôbec fungovali. To znamená, že tie toky cez hranice, či sú to toky kapitálu, vedomostí, ľudí, tie musia prebiehať, ale potom aj tú hodnotu z toho si treba vedieť odchytiť to znamená, že krajiny by to mali prepojiť na produktívne schopnosti, na oblasti, na úlohy, na ktoré sa vedia špecializovať a tak ďalej. Takže tieto reťazce majú byť veľmi také tekuté, ale tie krajiny si majú z nich byť schopné vyťahnuť tú hodnotu tak, aby ich produktívna schopnosť e, v rámci toho reťazca bola hodnotná. A pokiaľ ide o politiku, znamená to že vždy tam budeme mať isté mm, obchodné politiky, hraničné politiky, e, ale to získavanie tej hodnoty, to odchytenie si tej hodnoty, tak to e, ide za tú e, hraničnú politiku. Tam naozaj ide o to, aby firmy mohli sa zúčastniť na tomto procese a tú hodnotu si zobrať a to už je teda prepojené e, na jednej strane priemyselná politika, na, stroj, na druhej strane e, obchodná politika. To znamená, že otvorenosť to je e, základná hodnota, pokiaľ chcú firmy túto hodnotu za hranicami týchto reťazcov získať pre seba. Znamená to v prvom rade, že pokiaľ chcete takúto hodnotu z týchto európskych hrťacov získať, potrebujete mať e, tú európsku e, e, takto treba sa pozrieť na to, akým spôsobom e, máme nastavené aj tie colné, aj necolné, alebo iné ako colné e, prekažky a z toho treba vychádzať na prvom mieste. A potom znamená to, že všetky komponenty v tomto reťazci musia byť dostatočne otvorené a zároveň to znamená, že naozaj musíme sa širšie pozrieť na to, akí sú naši obchodní partnery, pretože akákoľvek prekažka s tretou krajinou, ktorá je či smerom dole alebo smerom hore, prepojená na ten reťazec, bude mať nakoniec dopad na firmy, ktorých sa to týka. A to sa týka nielen iba priamých partnerov obchodných, ale aj tých nepriamých. Aj pre nich to bude dôležité. To znamená, že liberalizácia obchodu, táto agenda by mala byť e, multilaterálne nastavovaná tak, aby všetky priame a nepriame efekty boli zohľadené. Nejde tu teda iba o obchodné prekažky, sú to aj rôzne normy, štandardy pre výrobky, čiže opäť jednotný trh je v tejto veci veľmi dôležitý. E, či už e, tie normy sú jednotné, alebo aspoň do istej miery harmonizované, je to veľmi dôležité, ak sa účastníci do tohto sa majú efektívnym spôsobom zapojiť a potom to prepojenie musí byť dostatočne ekonomické, to znamená, že potrebujeme e, také e, schopnosti, také kapacity podnikov, aby e, sme dokázali e, integrovať e, tieto schopnosti aj na základe nízkych nákladov. To znamená, že tieto reťazce, či sú globálne alebo sú európske, je potrebné aby sme ich mali, takisto aby to, tá tvorba hodnoty bola efektívna. A potom je to otázka samozrejme, koľko tej hodnoty si z tej, eh, z toho sa dokážete zobrať, ktoré firmy, ktoré krajiny si tú hodnotu dokážu eh, zobrať alebo odchytiť pre seba. Tu je veľmi dôležité, aby eh, toto zachytenie hodnoty sa vykonávalo a podmienkou je, že máte na to kapacity udržateľné kapacity v rámci toho reťazca, ktorý, ktoré vám to umožňa tú hodnotu si e, zobrať. E, naozaj toto je zdroj e, trvalo udržateľných e, e kapacít, teda to sú tie hodnoty, teda pardon, e, e zručnosti, tak e, vedomosti alebo nejaké ďalšie aktíva. To znamená, že cieľ politiky znamená, že nielen máte mať dobre fungujúcu fungujúci reťazec hodnoty a zároveň máte mať aj silnú priemyselnú politiku, ktorá umožňuje inovatívne kapacity e, za hranicami, ktorá vlastne vám umožní tú hodnotu z tohto reťazca si zachytiť. A to znamená, že priemyselná politika a, ob, a obchodná politika sú navzájom veľmi úzko prepojené. Znamená to, že teda cel, celkovým cieľom tej politiky by malo byť, aby Európa bola atraktívnym miestom pre takéto firmy, ktoré sú inovatívne v rámci efektívneho európskeho reťazca, e, aby na to boli vytvorené podmienky a samozrejme je náročné dopredu povedať, kde takéto efektívne reťazce hodnot e, môžu kedy e, vzniknúť, môže to byť v akomkoľvek sektore, v akejkoľvek aktivite v rámci toho reťazca, takže treba mať na to dostatočne horizontálny e, prístup, pretože to dopredu nevieme povedať. A potom posledná vec, obchodná politika plus e, mimo európsky rozmer, to znamená, že to sa netýka iba Británie. Po Brexite budeme musieť naozaj k tomuto postupovať, pristupovať multilaterálne, aby sme boli otvorení aj mimo EÚ, ale pokiaľ ide o v rámci EÚ priemyselnú politiku, treba, aby sme mali prístup k inováciám, aby sme boli otvorení, aby tam bol prístup k vedomostiam a Eh, aby tu bola taká, taká horizontálna eh, agenda politík a potrebujeme monitorovať tie hlavné sektory, eh, ktoré sú dôležité pre inovatívny rast hospodárstva v EÚ. To budú určite digitálne sektory, to je sektor, ktorý je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o inováciu a rast, ale aj vzhľadom k sile alebo silným stránkam Európy, môžeme hovoriť aj o biofarme, to je takisto dôležitý možný zdroj e, rastu hodnoty, potom samozrejme doprava, auta a zahrňam tam aj aerospace, alebo teda e, letecký vesmírny priemysel, o tom sa ešte budeme dnes bližšie rozprávať. Čo je pre nás dôležité, aby sme mali v Európe horizontálnu agendu po Brexite, aby sme monitorovali tieto sektory, ktoré naozaj môžu byť veľmi dôležité do budúcnosti, aby sme videli, do akej miery sa tie podmienky o ktorých hovoríme, týkajú práve týchto sektorov a či sú nejaké konkrétne intervencie zo strany politik, aby prípadné prekažky, ktoré existujú, sa odstránili. Čiže to z mojej strany by bola taká veľmi stručná, taký veľmi stručný prehľad, pokiaľ ide o, tých, o tieto výzvy. E, to je za mňa všetko. Ďakujem. Ďakujem. Teraz sa vyjadri pani Luisa Santos, riaditeľka pre medzinárodné vzťahy v Business Europe a je predsedničkou pracovnej skupiny pre Brexit v, Brexit v Business Europe. Bola takisto členkou poradnej skupiny pre TTIP a teraz je členkou expertnej skupiny pre obchodné dohody EÚ. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ja som odborníčka na obchod a dnes sa prvýkrát môžem vyjadriť e, v tomto výbore a budem hovoriť o Brexite. Najskôr poskytnem prehľad našej pozície, čo si Business Europe myslí o Brexite. Potom budem hovoriť o prierezových sektorových záležitostiach, ktoré ovplyvnia biznis a priemysel. A k tomu patria aj služby, pretože priemyselný sektor a služby sú prepojené. No a potom zhrniem, čo sme doteraz e, urobili, aké publikácie sme zverejnili o Brexite doteraz. Toto sú e, teraz naše priority. Viete všetci, že kontext je veľmi zložitý. Videli ste, aké výsledky priniesol summit v Salzburgu a nachádzame sa naozaj e, na kryžovatke. A pre nás, pre biznis, je veľmi významné aby existovalo prechodné obdobie. Predtým, než sa vytvorí rámec pre budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, musí sa pripraviť takisto hladký priebeh e, vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Počas prechodného obdobia Spojené kráľovstvo ostane v, simil- v, v podobnej pozícii, v akej je dnes. Uh, dnes je súčasťou jednotného trhu a aj colnej únie, ale podmienkou je mm, uzavretie zmluvy o vystúpení Spojeného kráľovstva. No a zástupcovia biznisu aj na strane EÚ, aj na strane Spojeného kráľovstva bojujú za to, aby bola prijatá táto dohoda o vystúpení. Avšak čas naozaj e, beží veľmi rýchlo. Máme možno maximálne teraz ešte do polovice novembra aby sme našli nejaké riešenie na vystúpenie Spojeného kráľovstva. A takisto je dôležité nájsť riešenie írskej otázky. A bez tohto nebude prechodné obdobie, ktoré je veľmi dôležité pre podniky. Takisto by som chcela povedať, um, aby sme začali reálne rokovať, musíme počkať kým sa Spojené kráľovstvo stane tretím štátom, ale pre biznis je veľmi dôležité, aby vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ostal e, veľmi úzky, tak ako doteraz. Ale je tu jedna výstraha. Nesmieme za žiadnych okolností ohroziť jednotnosť vnútorného trhu. To má kľúčový význam pre nás. No a samozrejme, ak Spojené kráľovstvo chce rozšírený prístup na trh EÚ po odchode, to bude zasa podmienené alebo sprevádzané tým, že Spojené kráľovstvo bude mať e, menšiu kontrolu nad svojou vlastnou politikou. No a momentálne Spojené kráľovstvo tvrdí, že nechce ostať súčasťou jednotného trhu, nechcú takisto colnú úniu s Európskou úniou. Samozrejme, toto je rozhodnutie britskej vlády, ale na druhej strane Spojené kráľovstvo si nemôže zachovať rovnaký prístup na trh, ako má dnes. A to je dôležité povedať, pretože európsky biznis ehm, jednoznačne chce zachovať e, existenciu európskeho vnútorného trhu. No a potom ďalšie dôležité veci pre Brexit. Chcem poukázať na štyri veci, ktoré ovplyvňujú mnohé priemyselné sektory. Poprvé, colná oblasť. Na no, v súčasnosti Európska únia má spoločný vonkajší colný sadzobník, teda máme spoločnú vonkajšiu hranicu, uplatňujeme rovnaké colné sadzby, rovnaké pravidlá v obchodovaní s tretími štátmi, máme spoločný regulačný rámec. To všetko tvorí základ vnútorného trhu. Máme spoločné pravidlá, rovnaké sociálne a ekologické normy, a rovnaké pravidlá hospodárskej súťaže a štátnej pomoci. To samozrejme znamená napríklad, že každý produkt otestujete len raz a ak je schválený, ak vyrábate v Európskej únii, považuje sa to za dodržiavanie pravidel celého vnútorného trhu. No ale keď Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, tak, to, tak toto všetko bude ohrozené. Nevieme, ako to bude s clami po vystúpení, či budeme mať nejakú dohodu o voľnom obchode, či Spojené kráľovstvo bude mať bezcolný prístup k EÚ a naopak. Toto zatiaľ nie je zaručené. A pripomínam, že v takých oblastiach ako poľnohospodárstvo e, má EÚ veľmi vysoké colné sadzby, 40 aj viac, ale takisto aj pre priemyselné tovary na textílie uplatňujeme 12 pre obchod s tretimi štátmi a 10 v automobilovom priemysle. E, Spojené kráľ, pardon, USA nám vyčítajú, že oni majú nižšie clá ako my. Ak e, sa teda nedohodneme na clách, tak potom e, podniky budú musieť platiť dodatočné clá pri vývoze do Spojeného kráľovstva. A samozrejme, bude to platiť aj naopak. Ehm, Predpokladáme takisto rovnaký regulačný rámec v EÚ a v Spojenom kráľovstve. Ak podniky teda rešpektujú pravidla, tak stačí otestovať výrobok len raz. A je potrebné označiť e, výrobok iba raz a jednou etiketou. Avšak, ak sa Spojené kráľovstvo nedohodne z EÚ alebo ak sa rozhodne odkloniť sa od regulačného rámca EÚ, tak samozrejme to bude znamenať, že sa bude testovať dvakrát, že budeme mať odlišné označovanie a samozrejme podniky budú musieť dodržiavať odlišné pravidla. No a to znamená byrokratickú záťaž pre podniky, najmä malé podniky. Budú musieť zamestnávať viac ľudí, ktorí e, sa budú zaoberať colnými formalitami. A okrem toho budeme mať samozrejme kontroly na hraniciach. Napríklad potraviny. Viete, že naše normy sanitárne aj fitosanitárne sú veľmi vysoké a každý produkt z tretieho štátu musí byť kontrolovaný, či splňa pravidlá EÚ a vyžaduje si to samozrejme mm, veľa administratívy, veľa papierov a formalít. Ak e, sa nepríjme dohoda ako už povedala predrečnička, e, popisovala problémy e, dodavateľských reťazcov. Dodavateľské reťazce sú integrované medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Veľmi veľa produktov sa dováža a vyváža e, v rámci dodavateľských reťazcov a ak sa zavedú ešte colné kontroly, dodatočné kontroly a no, skúšanie, tak to zvýši náklady zásadným spôsobom. Ďalší problém sú pravidlá pôvodu. Toto nie je veľmi populárna téma, ale je to podmienka na to, aby sa mohlo obchodovať bezcolne. Je potrebné splniť pravidlá pôvodu. To znamená, že v preferenčnej oblasti je potrebné e, produkovať dosť na to, aby produkt mohol mať bezcolné zaobchádzanie. Napríklad e, pri autách v preferenčnej oblasti, teda v EU, musíte v súčasnosti vyprodukovať 55 pridanej hodnoty, aby ste sa vyhli clám. No a to je dnes problém, pretože z rôznych e, miest a štátov prichádza veľmi veľa súčasti produktu. Takže je otázne, e, či toto po Brexite bude možné. I keď uzavrieme Mm, dohodu o voľnom obchode v budúcnosti, nie je to zárukou, že ostanú nezmenené dodavateľské reťazce, pretože niekedy jednoducho nesplňame pravidlá na to, aby sme dostali preferenčné zaobchádzanie. EÚ má viacero dohôd o voľnom obchode s, e, s Koreou, s Kanadou napríklad a teraz využívame dovozy z týchto krajín. Ale ak Spojené kráľovstvo v budúcnosti bude mať e, iné pravidlá ako EÚ a tieto štáty, tak e, Európska únia nebude e, schopná už využívať polotovary medzi produkty zo Spojeného kráľovstva. A to zasa ovplyvní dodávateľské reťazce. Teraz regulačné rozdiely. To je veľmi dôležité nie iba pre sektory. Je to prierezová záležitosť. Je to aj otázka toho, či Spojené kráľovstvo zachová rovnaké podmienky ako predtým pre všetky subjekty, um, aká bude hospodárska súťaž medzi podnikmi z EÚ a zo Spojeného kráľovstva. Dátové toky. To je ďalšia veľmi dôležitá vec pre mnohé sektory máme v platnosti nariadenie GDPR, ktorému teraz podlieha aj Spojené kráľovstvo. Čiže pravidlá sú rovnaké, ale od okamihu, kedy Spojené kráľovstvo sa stane tretím štátom, tak e, nebude splňať pravidlá EÚ a preto bude musieť byť prijaté nejaké rozhodnutie o ekvivalentnosti, respektíve o adekvátnosti, aby sme si so Spojeným kráľovstvom mohli vymieňať údaje. Toto môže trvať dosť dlho. Toto rozhodnutie o adekvátnosti Eh, chvíľku trvá a eh, to medziobdobie môže znamenať eh, obdobie neistoty pre hospodárske subjekty. Nebudem hovoriť o výskume a inováciách, pretože tomu sa budete ešte venovať. Samozrejme, že aj v tejto oblasti chceme udržať čo najúžšie vzťahy so Spojeným kráľovstvom po Brexite. No a tu vidíte dve naše um, brožúrky, ktoré sme vydali o Brexite. Chceme, aby podniky boli pripravené dobre. I keď nevieme, ako bude vyzerať vzťah EÚ eh, e a Spojeného kráľovstva. Podniky by sa mali pripraviť na najhorší scénar, ale zároveň eh, podniky by mali eh, vedieť presne, čo sa stane v dodávateľských reťazcoch. Budeme sa snažiť šíriť informácie medzi podnikmi o tom, čo ich čaká, ehm, budeme hovoriť o jednotlivých oblastiach, kde naozaj Brexit mm, vytvorí nejaké závažné dopady. Ďakujem. Teraz Jean-Jacques Tortora, riaditeľ e, Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku od roku 2016. Predtým ste boli generálnym tajomníkom ASD Eurospace, to je obchodná asociácia európskeho vesmírneho priemyslu medzi rokmi 2004 až 2007 ste boli vedúcim úradu francúzskej vesmírnej agentúry v Severnej Afri- pardon, Amerike a boli ste ataše pre aeron- aeronautiku na francúzskej ambasáde vo Washingtone. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi si ctím toto pozvanie. Chcem povedať uh, niečo o Európskom inštitúte pre vesmírnu politiku sídlivo e, v Viedni a uh, E, je to jedinečný inštitút, e, na 100% je venovaný otázkam, ktoré sú spojené s vesmírnou politikou. Je to vlastne think tank. A teraz e, poviem niečo o Spojenom kráľovstve v kontexte tohto sektora. Akú pozíciu má Spojené kráľovstvo dnes? Pripomínam, že Spojené kráľovstvo je členom viacerých medzivládnych organizácií ako eh, ESA, EUMETSAT a ďalších. A toto ostane nezmenené aj po Brexite. Chcem zdôrazniť takisto, že Spojené kráľovstvo sa tradične sústredí na biznis a aplikácie viac ako iné európske členské štáty v súčasnosti. a dôsledkom je, že sa iba obmedzenie zúčastňuje na projektoch Ariane a Human Space Flights. To nepatrí do strategickej vízie ehm, britského priemyselného sektora v tejto oblasti. Chcem takisto zdôrazniť, že Spojené kráľovstvo je veľmi citlivé na Ehm, otázky bezpečnosti a obrany. Oni naozaj prispievali ehm, k tejto oblasti a perspektíva odchodu z Európskej únie určite ovplyvňuje mm, tú ich stratégiu v oblasti bezpečnosti a obrany. A Spojený, Spojené kráľovstvo má takisto zo všetkých členských štátov najliberálnejší prístup k eh, vesmírnej politike. Ak o tom nie ste presvedčení, tak vám ukážem takúto tabuľku, mám no, graf. Um, je to z eh, jednej štúdie, ktorú zverejníme o pár týždňov o podnikaní vo vesmírnej oblasti. No a tu vidíte prerozdelenie súkromných investícií vo vesmírnom sektore, najmä v oblasti tzv. New Space. A vidíme, že Spojené kráľovstvo je e, zďaleka e, najväčším miestom, kde sa takéto aktivity realizujú. A to veľa hovorí o tom, že Spojené kráľovstvo je špecifickým členom A predtým, než poviem závery, ešte poviem, čo si osobne myslím o dôsledkoch odchodu Spojeného kráľovstva. EÚ má viaceré vlajkové projekty. E, začneme projektom Copernicus. E, v ESE, v EUMECATE, ECMVF pre klímu e, a v Merkatore Spojené kráľovstvo pravdepodobne ostane členom a to im umožní prístup k veľkému súboru údajov. Kopernikus sa opiera o politiku voľných dát, takže tým sa zabezpečí prístup Spojenému kráľovstvu. Niektoré údaje budú obmedzené iba pri, pre prispievajúcich členov môžu byť problémy pri vysokom dopite po dátach, samozrejme, ale priemysel Spojeného kráľovstva bude mať možnosť v budúcnosti sa nadalej podielať na programe Copernicus. Buď to bude cez kontrakty, ktoré bude zadávať priamo komisia, alebo za pomoci pravidel pre verejné obstarávanie. Kopernikus e, je ko- kolaboratívny program a nemám pochybnosti o tom, že bude e, v záujme všetkých strán, aby sa pokračovalo tak ako doteraz, teda aby Spojené kráľovstvo e, malo mm, čo najširší prístup, aby si zachovalo členstvo v týchto programoch. Ja očakávam, že sa príjmu dohody, ktoré zabezpečia mm, spravodlivú účasť a dostatočnú účasť Spojeného kráľovstva v budúcnosti. Ale to je zatiaľ iba moje osobné hodnotenie. Ďalšia vec, e, bezpečnosť v oblasti vesmíru. Spojené kráľovstvo možno vypadne z SST, SSA programov Európskej únii, únie. Niektoré dohody možno zabezpečia e, pokračujúci prístup k dátam, ale e, musím takisto povedať, že sa veľmi neobávam, pretože tento program ešte v podstate len vzniká, čiže bude priestor e, vyrokovať nejaký prístup v budúcnosti. A druhá vec, tu Spojené kráľovstvo nemá veľké aktíva, tak ako napríklad Francúzsko alebo Nemecko. Tu Spojené kráľovstvo neprispieva svojimi vlastnými národnými aktívami, čiže z perspektívy EU27 ich účasť je obmedzená. No a veľkí komerční operátori, napríklad Enmasat, e, ten má sídlo v Spojenom kráľovstve. Tí vypracovali rámec pre spoluprácu, pre stacionárny orbit a prevencia kolízií a toto nebude nejakým spôsobom ohrozené Brexitom. No a ďalšia vec tejto oblasti existujú určité služby, ktoré poskytujú USA, Ministerstvo obrany USA a momentálne sme presvedčení o tom, že takéto služby sa budú nepretržite poskytovať aj v budúcnosti. Takže zatiaľ nemáme nejaké dôvody na veľké obavy. No a teraz uh, GovSatcoms, e, teda vládne satelitné programy, uh, spojené programy, ktoré navrhuje Európska únia. Sú to vládne satelity pre zabezpečenú komunikáciu a toto je jediná oblasť, kde Spojené kráľovstvo v minulosti implementovalo silnú národnú politiku. V minulých rokoch využívali Skynet 5 a Skynet 6 eh, v, mm, vo vojenskej oblasti, využívali vojenské satelity, no a pokiaľ ide o satelitný sektor vo vše, všeobecnosti, E, Spojené kráľovstvo sa zapojilo do otvoreného biznis sektora GeoSatcoms. A takisto um, si myslím, že tu nie sú nejaké veľké dôvody na obavy. No a posledný program Galileo. Pripomínam, že Spojené kráľovstvo pôvodne bolo proti spusteniu tohto programu a keď bol schválený tak si presadili veľmi silnú pozíciu svojho priemyslu eh, v jadre PS, PRS, eh, ktorý pokrýva bezpečnostné služby. No a to je program, ktorý eh, vyvoláva najväčšie obavy v súčasnosti a mnohí sa tu obávajú Brexitu a to, čo vyvolá Brexit v tejto oblasti. No a ja si myslím, že keď chceme preukázať, ako sú investície do Galilea um, dôležité, tak uh, výsledky tohto programu uh, nám to určite potvrdzujú. Všetky civilné signály uh, vrátane EGNOSu ostanú prístupné Spojenému kráľovstvu. Prístup k službám PRS to je eh, iná otázka, o tom sa bude musieť ešte rozhodnúť a takisto ďalší otáznik vysí nad budúcou účasťou Spojeného kráľovstva. No a tu uvažujeme na dvoch rovinách. Prvá rovina je prístup k signálu, ale to je podľa nás jednoduchá otázka, to sa jednoducho bude dať vyriešiť. A potom je tu druhá otázka, zapojenie britského e, sektora do riadenia bezpečnostného systému. Takže či im poskytnú takýto prístup alebo nie, to je veľmi dôležitá otázka. Ale možno, že ešte predtým uzavriem otázku toho, ako dopadne Brexit na vesmírnu oblasť chcem zdôrazniť celý rozmer, aj keď to je neporovnateľné s tým, čo naozaj to bude predstavovať pre európsku ekonomiku, pretože vesmírna oblasť je iba zlomok. A potom to, že nie sú tam nejaké veľké E, firmy, ktoré by vyrábali vesmírny materiál v Spojenom kráľovstve. Majú istý podiel na Galileu, ale to je všetko. A zameriavajú sa, keď tak hlavne na vývoz. Takže možno, že skôr im, e, keď tak niečo hrozí. Teraz e, ESA a výskum a vývoj nebudú až tak dotknuté. Otázka znie, či naozaj e, bude britský priemysel mať e, dostatočný rozmer, tak aby ostali konkurencieschopní. A programy ESA sú väčšinou také jednorázové a možno, že dôležité je to, čo sa deje v rámci európskych programov, čiže Galileo a Kopernikus. To by mohlo predstavovať tú dostatočnú veľkosť. Potom je tu otázka dodávateľských reťazcov, prístup k technológiám a hlavne k talentom a bezpečnosť a obrana, všetky súvisiace otázky by sa mali riešiť, riešiť konzistentne v širšom kontexte bezpečnosti a obrany, nielen v Európe. Treba naďalej tvoriť politiky, európske politiky v týchto oblastiach. sa, podielalo sa na tom aj Spojené kráľovstvo a možno, že ide o akýsi prekursor toho, ako by mohli naďalej spolupracovať Spojené kráľovstvo a zvyšných 27 členských krajín. EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tortoa. Teraz dostanú priestor poslanci poslankyne. Pani Van Bremt za socialistov a demokratov ako prvá. Ďakujem. Ja zastupujem Terezu Griffin. Mám tu jej otázky a prehlásenie nemôže tu byť, musela ostať na konferencii vo svojej krajine, takže ja vystupujem v jej mene. K mm, Brexitu ešte ani nedošlo, ale už e, vidíme dopad a podľa, ňa, podľa správy EPPR, tak e, severu sa to dotkne dvakrát tak ako juhu sú tu aj vnútroštátne odhady dopadu. Ehm, možno, že to bude stať až 2,5 HDP. Ak by teda ostali v európskom hospodárskom priestore a 12 ak by teda nedošlo k žiadnej dohode medzi Spojenom kráľovstvom a EÚ. Čiže bude to mať zlý dopad aj na príjmy 3 milióny pracovných miest e, súvisia priamo s členstvom v EÚ, aj priamých investícií sa to veľmi týka. A už dnes prichádzajú niektorí ľudia o prácu, pretože firmy buď prepušťajú, alebo sa presúvajú inde. Napríklad Jaguar Land Rover nedávno oznámili, že táto neistota znamená, že dočasne e, obmedzujú výrobu a možno, že nakoniec bude presunutá celá výroba na Slovensko, e, čiže 40 tisíc pracovných miest by mohlo priamo zaniknúť v Spojenom kráľovstve a oveľa viac v rámci dodávateľského reťazca. Čiže účasť na ESA mm, myslím, že by tu bol menší vplyv prístup k satelitom, vesmírnej technológii, výskumu a napríklad v prípade výroby lietadiel by bol pokles o výroby o skoro 10 Sú tu aj zmluvy pre satelity, Čiže kvôli Brexitu by bolo treba prehodnotiť investície v Spojenom kráľovstve a dlhodobú stratégiu. Airbus e, zamestnáva 14 tisíc e, pracovníkov v Spojenom kráľovstve na viacerých miestach a ešte vyše tisíc v rámci dodávateľského reťazca. Mnohí dodávateľia prichádzajú zo Spojeného kráľovstva. Pani Griffin má aj sa pýta, ako to môže vysvetliť svojim voličom, že im hrozí, že budú nezamestnaní. Uh, a že e, sa prepadne priemyselná výroba. Takže neviem, či niekto z vás má na to odpoveď. Ďakujem, pán Brempt. Čiže pár otázok si vypočujeme a potom rečníci dostanú priestor na odpoveď. Pán Nika, ja sa úplne stotožňujem s tým, čo tu uviedli naši traja rečníci Mám skôr otázku na britskú vládu. Pýtam sa, či vedia, ako môže dopadnúť toko, toto dobrodružstvo. E, ja som spravodajcom pre e, Horizont Európa. Obratili sa na mňa aj britské univerzity a výskumné inštitúty a aj mnohí iní. Takže otázka znie, čo, ako to bude s našou spoluprácou ako to bude v rámci programu Horizont Európa. Ja som im povedal, že e, ako členská krajina je to jasné, ale ak sa rozhodnete odísť, tak e, potom e, sa treba uistiť, že to bude dobrý rozvod. Stretol som sa s pánom Barnierom, pozorne som ho počúval a on povedal, že vlastne potvrdil to, čo ste tu uviedli, aj tie čísla, aj, aj, aj fakty, to nie sú nejaké vymyslené scenáre, možné situácie. E, to nie je žiadna vedecko-fantastická literatúra. Takže je tu jedna otázka z mojej strany. Vy ste povedali, že to bude mať dopad na britský priemysel, že mm, britských pracovníkov sa to dotkne ich obchodu. Ja sa pýtam, či si to uvedomujú v Spojenom kráľovstve ich e, zástupcovia. Vedia o dopadkoch? dopadoch? My tu hovoríme v Bruseli, je to síce vysielané na internete, ale neviem, koľky v Spojenom kráľovstve nás počúvajú. Vedia, ako to dopadne o 6 mesiacov? Čo bude po marci 2019? Ďakujem, pán Lika. Ďakujem a teraz pán Tošenovský. Ďakujem, budem hovoriť po česky. Chcem sa poďakovať za podrobný popis jednotlivých projektov a problémov, ktoré by mohol spôsobiť Brexit. Kopernikus, tak ako to bolo povedané, je možno jednoducho riešiteľné. Môže tam byť nejaký obchodný rámec, ale ja mám následovnú otázku a týka sa skôr Galilea. Ja tu možno, že nevidím až taký veľký problém pri PRS, tam sa to dá tiež vyriešiť obchodnými zmluvami, ale samotný projekt Galileo v rámci e, veľmi rozvinutých bezpečnostných systémov, tam by to podľa mňa bolo veľmi nešťastné, keby na jedno, na, na, e, bola zrazu, bolo zrazu Spojené kráľovstvo treťou krajinou. E, Britániu tam vnímam veľmi, ako veľmi dôležitú v tomto európskom projekte. Akú rozumnú cestu vidíte vy? Ako sa vyhnúť tomu, aby z Spojeného kráľovstva Británie bola tretia krajina, ale aby ostali súčasťou Galilea, aj keď vieme, že to môže priniesť problémy. Zdá sa, že to bude naozaj úspešný e, program. A ja by som to videl naozaj ako problematické, ak by sa obidve strany nedohodli na tom, ako vyriešiť tento jeden z najdrahších projektov EÚ. Vidíte vy nejakú inteligent, nejaké inteligentné východisko? Ďakujem, pán Tošenovský. Teraz sa obraciam opäť na našich rečníkov. Naozaj máte iba pár minút na odpoveď. Prvá rečnička. Stručne, žiaľ, aj keď je to veľmi dôležitá otázka, a hovorili o tom prví dvaja rečníci. Mnohé štúdie sa snažia e, poukázať na to, e, o čo všetko Spojené kráľovstvo príde kvôli Brexitu, aj keď to veľmi závisí od e, toho scénára v obchodnej politike. ale aj od toho, akú politiku bude Spojené kráľovstvo chcieť e, realizovať potom v oblasti priemyslu. Myslím, že na tom teraz e, pracujú, ale pre nás je otázne to, ako to dopadne na priemysel a priemyselnú politiku ostávajúcich 27 členských krajín EÚ určite budeme stratoví aj my. O tom zatiaľ štúdie nie sú, ale aj tu je veľká miera neistoty, ako budú vyzerať naše obchodné vzťahy a akú priemyselnú politiku budú mať v Spojenom kráľovstve. Takže čo môžeme spraviť my ako EÚ? Myslím, že by sme mali veľmi jasne povedať, akú politiku by sme chceli po Brexite. A, a je tu tá prepojenosť a hodnotový reťazec. Preto sú dôležité multilaterálne otvorené obchodné vzťahy, aby sme na tom získali. Čiže v rámci priemyselnej politike sa zamerať na investície a budovanie kapacít, aby sme naozaj e, vyťažili maximum z tých e, hodnotových reťazcov, zredukovať tú mieru neistoty. Takže v EÚ sa musíme pridržať multilaterálnych otvorených obchodných vzťahov a možno, že ešte viac investovať do inovácií a rastu s nimi súvisiacem. Druhá račnička. Otázka, či si to v Spojenom kráľovstve uvedomujú alebo nie. Myslím, že obchodné kruhy eh, iba do istej miery, malé a stredné podniky ani nie. My ako Business Europe sa snažíme všetkým vysvetliť, aký dopad to môže mať ich na, na ich e, dodávateľský reťazec. Aj keď napríklad e, dodávajú nemeckým alebo francúzským firmám. Čiže týka sa to nielen Spojeného kráľovstva, ale aj zvyšku EÚ. Ale jedno dôležité chcem povedať, obchodná zmluva je dosť obmedzená. Väčšinou sa nezaoberá inováciami alebo takýmito inovatívnymi projektami. Takže to si od toho nesľubujte. Myslím, že vo vzťahu so Spojeným kráľovstvom treba ísť nad rámec eh, takejto obyčajnej v úvodzovkách obchodnej zmluvy. Musí to byť eh, niečo širšie, ak Spojené kráľovstvo chce mať naďalej prístup k napríklad Horizont Európa alebo Koperniku za ďalším projektom, tak potom musia byť rovnaké pravidla platné pre Spojené kráľovstvo ako pre zvyšok EÚ, pretože inak tu nebudú rovnaké podmienky pre podniky. Takže chceme úzku spoluprácu so Spojeným kráľovstvom, ale naozaj to veľmi závisí od nich, od ich vlády, aby rešpektovali tie isté povinnosti a pravidlá ako ostatné európske podniky. Ďakujem. A teraz posledný rečník, pán Totora. Ďakujem za otázky. S Brexitom sa zo Spojeného kráľovstva stane tretia strana, to neznamená, že neostaneme dobrí priatelia. To som navrhol, aby to tak bolo v rôznych zmluvách zakotvené, aby Spojené kráľstvo naďalej mohlo ostať zapojené v mnohých európskych programoch. Ale ako ste správne povedali, kľúčový je PRS. PRS bol totižto nakoncipovaný ako zvrchovaný projekt. A keď máte dobrých priateľov, tak ich ešte stále môžete pozvať k sebe domov, ale otázka s niečím dáte od vášho, kľúču do, eh, od vášho domu kľúče. A to je to rozhodnutie, eh, pre ktorým stojíme. Ďakujem. Týmto končíme tento bod nášho programu. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za prítomnosť a za veľmi e, zaujímavé prezentácie a ďakujem aj poslancom, poslankyňam, ktorí sa zúčastnili Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Let us go to... Vážení kolegovia, budeme hlasovať. A ak vás môžem poprosiť, dajte si kartičku do prístroja a vyskúšame si hlasovanie. Otváram hlasovanie. Nie je nás tu veľmi veľa zatiaľ. Možno e, by nás mohlo byť viac. 44. Dve tretiny. Dve tretiny účastníkov. E, takže konec hlasovania. Čo sa dá robiť? Takže asi to funguje. Dobre, nech sa páči, ja nemám kartu so sebou, čiže môžete to e, moje hlasovanie zaradať inak, áno, ďakujem. Môžeme teda hlasovať všeobecný rozpočet EÚ v finančný rok 2019. Spravodajca Jens Geier. Všetky sekcie. Budeme hlasovať. Kompromis 1. Kto je za? Proti. Držali sa prijaté. Pri, e, pridanie k jednotke, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 5 za, proti, to si overíme. Návrh 5. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatí. 13 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. Dodatok k štvorke za, proti, zdržali sa, to si overíme. Takže to je dodatok ku kompromisu číslo 4. Koniec hlasovania. Návrh bol zamiet... Aha, ešte vy. Takže, takže vlastne prijatý nakoniec. Prepačte. Takže tento dodatok bol prijatý. 25 za, proti, zdržali sa, prijatý. 26 za, proti, zdržali sa, prijatý. 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. 28 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 29 za, proti, opakujem 29, 29 nebolo to asi jasné. 29 si overujeme. Bolo to pre mňa nejasné, ako ste hlasovali. Teraz koniec hlasovania. Je to jasný výsledok. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 35 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 37 za, proti, zdržali sa, tento návrh bol zamietnutý. A teraz e, prechádzam na konečné hlasovanie, a to menovité. Ešte tu máme faktickú poznámku, nech sa páči. 33, to sme preskočili. Pozmeňovací návrh 33. Ten odpadol? It was accepted, so it was um, hmm, impossible. Yeah. So okay. Uh, takže to sme si vysvetlili a teraz konečné hlasovanie uh, menovité. Otváram. Končím hlasovanie. Tento návrh bol jasne prijatý. Gratulujem pánovi spravodajcovi. Ideme na ďalší návrh. Návrh stanoviska, pokiaľ ide o návrh e, smernice o e, z, znížení dopadu niektorých plastových e, výrobkov na životné prostredie. Spravodajkynia pani Kapel. Kompromis 1 za, proti. Overíme si to. To si overíme. Kompromis číslo 1. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. 85 za. Proti. Držali sa. Návrh zamietnutý. 86, 87 spoločne. Za. Proti. Návrh e, si overíme, alebo ten teda hlasovanie si overíme, tak 86 a 87 spoločne. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. 88 za, proti, držali sa. Návrh zamietnutý. 89 za, proti. To si overíme takisto. 89. Overujeme si 89. -ku. Konec hlasovania. Teraz e, e, tento návrh bol prijatý, 93 za, proti zdržali sa, návrh zamietnutý, 91 mm, za, proti, zdržali sa, návrh si overíme. Čiže 91. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 92 za. Proti. To si opäť eh, overíme. 92. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý 94 za, proti. Zdržali sa. To si musíme overiť. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej 95 za, proti, zdržali sa toto bolo zamietnuté, 96 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 97 za, proti, zdržali sa, prijaté, 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 100 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2A za. To si overíme. Je to kompromisný návrh, takže aby sme si boli istí tým hlasovaním, takže kompromis 2A. Teraz skončím hlasovanie. Návrh bol prijatý. Ideme na návrh 1, 2, 4 za. Proti Opäť 1, 2, 4. Sa. Proti. Zdržali sa. na vrch zametnutý. 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7. Spoločne za. Proti. Zdržali sa. Zametnuté. 1, 2, 8. Za. Proti. Tu si overíme. 128. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Ďalej 129 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 130 za, proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 131 za, proti. Zdržali sa. E, to si overíme. 1, 3, 1. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 132 teraz za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. 132. Teraz e, zatváram hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Ďalej 100 a toto bolo odmietnuté, čiže ideme na 133 a 4 to odpadáva, 135 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 136 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 137 za, proti. To si overíme. 137. 137. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 138 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 139, 140 za, proti, hovoríme si. To sú dva návrhy, 139 a 140. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Prepačte, vy, pani kolegyňa, vy ste boli za či proti? Proti, takže zamietnutý. 141 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 143 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 144 za, proti, zdržali sa, zametnutí 145 za, proti. Tu si overíme. 145, koniec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. Ďalej kompromis 3 za, proti. Overíme si kompromis 3, to si treba určite overiť. Takže trojka, kompromis 3, koniec hlasovania. Návrh bol prijatý 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 153 za, proti, to si overíme. Prosím poriadne, zvíhajte ruku, aby to bolo jasné. 153. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 4 za. Proti. To si overíme. Kompromis 4. Koniec eh, hlasovania. Návrh bol prijatý. Teraz máme dva pozmeňovacie návrhy, ktoré sú dodatkami 163 a 165. Najprv 163. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. 165. Za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. 169 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 5 za. Respektíve ešte si overíme 5. -ku. Kompromis 5. Overujeme si. Kompromis 5. Konec e, hlasovania. Návrh bol prijatý. 1.8.0 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 8 za proti. Overíme si osmičku. Pozmeňovací návrh číslo 8. Overujme, overujeme si ho elektronicky. Koniec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý. 181 za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Overíme si 181. 181. koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 182 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 183 za. Proti. Držali sa. Zamietnutý. 184 za. Proti. Overíme si to. 184. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 185 za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 186 za. Ešte 185, pardon, to si overíme pre istotu 185. 185. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Treba sa to naozaj overiť. 186 za proti, to si overíme, 186. 186. Koniec hlasovania. Návrh prijatý. 187 za. Proti. Držali sa. Návrh prijatý. 188 za. Proti. To si ešte overíme. 188. Koniec eh, hlasovania. Návrh zamietnutý 189 za. Proti. To si ešte overíme. 189. Koniec hlasovania. Tento návrh bol zamietnutý kompromis 6. To v každom prípade budeme hlasovať eh, elektronicky, poprosím vás. Kompromis 6, koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej 05, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 206 za, proti, zdržali sa, prijatý. 207 za, proti, zdržali sa, prijatý. 20, pardon, 210 za, proti, zdržali sa, Zamietnutý. 209 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 212 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 213 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 214 za. Proti. Overíme si. Overíme si 214. Koniec hlasovania. Vy hlasujete ako pani kolegyňa, takže zamietnutý. Teraz e, to nezavážilo. 2 na 5 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 2 na 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 217 za. Proti. To si overíme. Overíme si 217. Koniec hlasovania. Tento návrh bol prijatý. 218 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí, 219 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí 2-2-0 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 2, 2, 1 a 2. spoločne za, proti, to si overíme, tieto dva návrhy. 2-2-1 a 222. I close the vote. Končím hlasovanie. Je to schválené teraz 223. Prejdeme na 242. To už je na ďalšej strane. Je to e, pán kolega Paxas 242. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 2, 4, 3, 2, 4, 4. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. I close the vote. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2, 4, 5 za, proti. Overíme si to opäť. 245. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 246, 247, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Kontrola. 246, 247. Končím hlasovanie. Schválené. 248, kto je za? Kto je proti? Predsa len si to skontrolujeme 248. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 249, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. 258, 250, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 251 za, proti. To si overíme. 251. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 252 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 253 za proti. Overíme si to. 253. Radšej si to overíme, aby sme si boli istí. Končím hlasovanie. Ste proti, kolegyňa? Takže teraz je to jednoznačné. 2, 5, 3 sa zamieta. 2, 5, 4 za. Proti. Ešte raz si to overíme. 2, 5, 4. 2, 5, 4. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 2, 5, 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 2, 5, 6 za. Proti Overíme si to, lebo nezdvíhate poriadne ruky. Takže neviem presne, ako hlasujete. 256. Končím. Je to zamietnuté. 257 za. Proti? Prosím, zdvíhajte tie ruky. 257. Elektronické hlasovanie. A 257, Končím hlasovanie. Zamieta sa. 258 za, proti, zdržali sa, Overíme si to. 258. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 259, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 0, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 261 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 262 za proti, zdržali sa schválené 2, 6, 3 za, proti. Je to zamietnuté. 2, 6, 4 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 2, 6, 5 za, proti. Teraz si to musíme overiť. 2, 6, 5 elektronické hlasovanie. Zamieta sa. 266 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 267 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 9 za. Proti zdržali sa, schválené. Kompromis 7, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie, je to schválené. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, to si overíme, 17. Pozmeňovací návrh 17. Končím. Je to zamietnuté. Kompromis 8. Elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 24 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 225 za proti, zdržali sa schválené, 26 za, proti, zdržali sa schválené, 27 za, proti, to si overíme, 27, kontrola, končím hlasovanie. Je to schválené. 28 za, proti, to si overíme elektronicky. 28. Končím hlasovanie. Schválené. 30 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 9. Hlasujeme elektronicky. Končím Schválené. 36 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 37 za. Proti. Overíme si. 37. Končím hlasovanie. Kolegyne, ako hlasujete za? Je to teda schválené. Kompromis 10 za. Proti. Z... Je to schválené, ale predsa si to overíme elektronicky. Kompromis 10. Končím. Je to schválené. 41 za. Proti zdržali sa schválené. 42 za. Proti? O to si overíme. 42. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 43 za. Proti. Overíme si. 43. Končím hlasovanie. Je to schválené. 44 za. Proti zdržali sa, zamieta sa. 45 za. Proti. Overíme si to. Končím hlasovanie. Zamieta sa 46 za. Proti. Zdržali sa schválené. 47 za, proti zdržali sa schválené, 48 za, proti zdržali sa schválené, 49 za, proti zdržali sa, zamieta sa, 1 za, proti elektronická kontrola jednotky. Končím Zamieta sa. 50. 50 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 52 za. Proti. Zdržali sa schválené. 53 za. Proti. Toto musíme skontrolovať. 53. Končím. Zamietnuté. 54 za. Proti. Zdržali sa schválené. Budeme hlasovať teraz o kompromise 11 elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 12 Opäť elektronické hlasovanie. Končím. Schválené. Štvorka za. Proti. Zdržali sa schválené. 62 za. Proti. Overíme si to. 62. Končím. Zamieta sa 63 za, proti. Overíme si elektronicky 63. Končím. Je to zamietnuté. 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 64 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 65 za proti, elektronická kontrola 65, Končím. Je to schválené. 67 za. Proti. Urobíme kontrolu. 67. Končím. Je to zamietnuté 69 za, proti, zdržali sa, kontrola 69, kontrola 69, končím. Je to schválené. Ideme na 68 za, proti. Aj to si overíme. 68, končím hlasovanie. Zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa schválené. 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 73 za, proti, Overíme si. 73. Končím hlasovanie. Schválené. 74 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 75 za. Proti. elektronická kontrola 75. Končím. Schválené. 77. E, tento návrh bol stiahnutý. 76 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Elektronická kontrola 76. Končím. Je to zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa schválené. 79 za, proti, overíme si 79, elektronická kontrola, končím. Je to schválené. A teraz záverečné hlasovanie menovitým hlasovaním. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Je to schválené. Gratulujeme spravodajkyni. Ďakujem, priatelia, za toto hlasovanie. Dodržali sme čas. môžeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. Milí kolegovia, milé kolegyne, dávam vám trojminútovú krátku prestávku. Ak opúšťate sálu, urobte tak okamžite, prosím lebo by sme chceli hneď pokračovať. Takže máte 3 minúty.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 ale nahradí ho kolega Petersen. Ja nahradím sám seba. Pán Federli to nedokáže. Ako viete, táto domena najvyššej úrovne .eu vznikla v roku 2002 na základe nariadenia a teraz e, dobre funguje, ale je tu zastaralý právny rámec, a treba ho e, hĺbky e, zrevidovať, aby obstal aj v budúcnosti, aj v flexibilnom regulačnom prostredí. A komisia má návrh, ktorý nahrádza existujúcu legislatívu, takže je to veľmi dôležité. Takže kolega Petersen, dostanete slovo ako prvý. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem ospravedlniť pána Federliho, pretože tu dnes nemôže byť prítomný. Nový návrh, čo sa týka tejto domény najvyššej úrovne .eu, vychádza zo súčasnej legislatívy. E, táto doména naďalej dobre funguje, ale právny rámec treba prispôsobiť rýchlo meniacemu sa online prostrediu a trhu e, je tu aj cieľ vyplývajúci zo stratégie, ale ide o to, aby takáto doména naďalej dobre fungovala a aby naozaj bola prospešná čo najviac Európanov. Spravodajca víta návrh komisie a tiež e, súhlasí s tým, že sa treba vysporiadať e, s rýchlymi zmenami a e, dynamickou, dynamickými, dynamickým prostredím. Je to veľmi dôležité ako online identita EÚ Takže inštitúcie, aj podniky, aj občania majú možnosť eh, mať prístup k takejto domene najvyššej úrovne. Má to eh, predstavovať európsku komunitu, teda komunitu hodnôt. Treba ochrániť toto meno sú tu jasné podmienky na registráciu a na prípadné stiahnutie označenia domény, e, rozhodujúce právo, e, prostup na rezerváciu domény, aj akreditačné postupy a tak ďalej. Je tu určenie komisiou a opisujú sa tam aj kľúčové povinnosti. Sú tam aj postupy a zásady o fungovaní tejto domény .eu. Bolo by to aj súčasťou zmluvy. Podporujeme všeobecné princípy, ale treba propagovať európske hodnoty, ako napríklad viacjazyčnosť, eh, ochraňovať súkromie, ochraňovať spotrebiteľov aj ľudské práva a zabezpečovanie ľudských práv a právneho štátu. Tu by mali byť dodatočné zabezpeky podľa názoru spravodajcu a treba aj lepšiu kontrolu Európskym parlamentom, čo sa týka vytvárania kritérií a postupov na vytváranie registru. Spravodajca vie, že je tu možno, že jeden problematický bod, o ktorom treba ešte hovoriť a síce určovanie registra, či by to malo byť iba pre neziskové alebo aj pre ziskové organizácie. Podľa názoru spravodajcu, ak by bol dostatočný regulačný rámec a dostatočné zapojenie Európskeho parlamentu, tak eh, by to možné bolo. Spravodajca ďakuje aj komisii za dobrú spoluprácu a odpovede na jeho otázky a teší sa e, na pokračovanie tejto dobrej spolupráci, spolupráce aj s teňovými spravodajcami. A teší sa na príspevky jednotlivých kolegov, kolegyň. Ďakujem pekne. Toto, toľko teda na úvod tejto rozpravy za EPP pána Hökmak. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi, teda kolegovi, ktorý ho tu zastupuje. Myslím, že je to niečo, s čím by sme sa mohli dosť rýchlo posunúť vpred, tak aby to bolo aj pragmatické, ale aby sme naozaj sa dopracovali k zlepšeniu, aj keď táto domena už dnes dobre funguje. Mali by sme umožniť jednotný digitálny trh, posilniť európsku online identitu a uľahčiť cezhraničné obchodovanie opäť v kontextu digitálneho trhu. A myslím, že na to e, tu vyvstávajú dva výrazy a dúfam, že sa nám podarí pri nich e, zlepšiť situáciu. Má to byť jednoduché, aby sa to dalo v maximálnej možnej miere využívať a taktiež bezpečné, aby sme sa ochránili pred tými, ktorí by e, možno mali záujem o kybernetickú vojnu alebo hacking. Čiže jednoduché a bezpečné, alebo bezpečné a jednoduché. A mm, možno, že si to trochu navzájom odporuje, pretože čím je to bezpečnejšie, tak tým je to menej jednoduché. Ale nemyslím si, že to tak nutne musí byť. Sú tu však požiadavky a predpoklady na vstup. A musíme zdôrazniť význam bezpečnosti a istoty, tak potom by malo byť jasné, že sa to potom bude dať ľahko využívať táto domena tými, ktorí na to budú mať právo. A je tu teda aj návrh komisie, hovorí sa tam o občanoch a európskych podnikoch, ale aj o tých, ktorí e, podnikajú v EÚ. Čiže všetci tí, ktorí by mohli mať záujem na tom, aby e, domena .eu bola e, líderskou celosvetovou domenou. Myslím, že spravodajca odviedol dobrú prácu, je tu niekoľko dobrých návrhov, treba o nich ešte hovoriť. Ja sa teším na ďalšiu diskusiu o, tým, o tom, ako to môže byť jednoduché a bezpečné alebo bezpečné a jednoduché. V duchu dobrej spolupráce. Ďakujem. Niekto za socialistov a demokratov? pán Nika v mene Čaba Molnára. Prevádzkovanie tejto domény je úspechom, to sa povedalo od roku 2005, ale treba prehodnotiť regulačný rámec. Sú tu aj európske ciele, ktoré sú naďalej relevantné ale sú tu aj výzvy, s ktorými sa ju musí vysporiadať, preto sa stotožňujem s postojom spravodajcu a e, vítam iniciatívu komisie. A súhlasím aj s návrhmi, že tu musí prevládať hlavne všeobecná dôvera bola tu aj verejná konzultácia a treba sa riadiť jej výsledkami. Treba tam možno, že zapojiť ešte viac aktérov, to je mimoriadne pozitívne. A je tu aj návrh spravodajcu e, pozmeniť návrh e, nariadenia, e, lepšie chrániť online identitu EÚ a myslieť hlavne na digitálny jednotný trh. Žiadať zmluvu medzi komisiou a registrom. Tu by sa to malo riadiť e, zásadami manažovania takýchto domen, ale je tu jeden bod, kde ešte treba diskutovať so spravodajcom na tieňového spravodajcu sa obrátili Niektorí aktéry žiadali o zaručenie dobrej medziregionálnej spolupráce a taktiež registrovanie obchodných značiek, rezervovanie e, takýchto top EU internetových adries. Registrácia takýchto adries, musí ochraňovať e, vlastníkov práv. Možno, že by tu mal byť aj sekretariát, ktorý by pomáhal komisii a dohliadal na fungovanie registru. My hovoríme o tom na našom výbore, ale konzultujeme to aj na úrovni socialistov a demokratov. Budeme vás o výsledku informovať, takže sa teším na plodnú diskusiu. Takže toľko v mene kolegu. Ďakujem. To bol tieňový spravodajca Čaba Molnár. Teda prečítal to koordinátor socialistov a demokratov. Teraz v mene EKR kolega Tošenovský mm, nahrádza pána Bašíra. Kolega Bašír ma požiadal, aby som ho ospravedlnil a povedal vám, čo si myslí. Náš tieňový spravodajca všeobecne súhlasí s cieľmi tohto návrhu. Domena najvyššej úrovni bodka .eu uľahčila elektronické obchodovanie v EÚ a má sa naďalej znižovať administratívna záťaž registrátorov. Kolega Bašir sa chce poďakovať spravodajcovi za dobrý návrh e, správy ITRE a podporuje veľkú väčšinu jeho návrhov. Dá sa súhlasiť s tým, že nie všetci by automaticky mali mať nárok na e, tento e, názov domény .eu, ale trošku znepokojujúce sú tie kritéria, pretože mm, sa tam veľmi kladie dôraz na európske hodnoty. A mnohé firmy by v blízkej budúcnosti mohli stratiť prístup k tomuto označeniu doménu .eu. na Naštevivý spravodajca verí, že sa dá nájsť riešenie, ktoré by neohrozilo internetovú prevádzku. A kolega Bašir sa teší na spoluprácu na zlepšenie interoperability na jednotnom trhu som lepšej regulácie. Toľko. Ďakujem. Ešte niekto by sa rád vyjadril? Zdá sa, že nie. Teraz za generálne riaditeľstvo komisie Connect. Niekto. Ďakujem pán Boranže za Európsku komisiu. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Federlimu za pozitívnu správu, za dobrú spoluprácu v prípravnej fáze. Tak ako sa povedalo, už to funguje 12 rokov. Išlo o to eh, podporiť jednotný trh na internete podporovať hodnoty a dať online užívateľom e, dôveru a stabilitu. To sa podarilo. 3,8 milióna e, zaregistrovaných máme v rámci domeny .eu. Je tu právny rámec, ale mal by sa možno, že racionalizovať. Ide o to poskytnúť potrebnú flexibilitu pre túto doménu a prispôsobiť sa rýchlym zmenám na trhu, hlavne v oblasti internetu. Nový návrh tiež zlepšuje správu tejto domény tým, že sa vytvára poradná rada, e, kde budú zástupcovia tak súkromného sektora, technickej komunity členských krajín, médií a občianskej spoločnosti. Ide o to, aby e, sa všetci mohli vyjadriť k manažmentu a tomu, aké služby sa budú ponúkať v rámci tejto domény .eu. v neposlednom rade chcem zdôrazniť, že nový návrh rozširuje práva registrovať, zaregistrovať si takúto doménu aj na občanov a oni by teraz mali byť schopní sa pripojiť tým, že využijú svoju internet identitu kdekoľvek na svete. Ide o to, aby viac podnikov a občanov využívali túto domenu .eu. Ide o to e, posilniť digitálny jednotný trh a aj európsku identitu online a e, sprostredkovanie aj e, hodnoty ako viacjazyčnosť, bezpečnosť okrem iného. Ďakujem. Teraz možno, že e, váš kolega, teda kolega, ktorý tu zastupuje spravodajcu, e, tak je to zvykom, že spravodajca sa v závere vyjadri. Myslím, že v tomto prípade to bude jednoduché. Odznelo to toho veľa konštruktívneho. Som si istý, že spravodajca by najradšej bol tu prítomný a mohol si to vypočuť, bude ďalej spolupracovať s nevnými spravodajcami. Dúfame, že sa nám to podarí e, uzavrieť do konca tohto roka. Ďakujem, pán predseda, teším sa na budúcu spoluprácu. Teraz ideme ďalej. 26. september O 6. večer je lehota na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. To je streda. Hlasovanie 21. novembra na ITRE a pravdepodobne v januári 2019 v plene. Ďalej bod 8, podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb. Je to dôležité sprostredkovateľské služby. Máme vypracovať e, stanovisko pre výbor IMKO. A tu sa obratil na autorku, pani Záborskú. Nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, podstatu návrhu nariadenia o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb je možné rozdeliť na dva okruhy tém. Prvý okruh sa týka rôznych spôsobov každodennej interakcie medzi komerčnými používateľmi a online sprostredkovateľskými službami, respektíve medzi používateľmi s vlastnými webovými sídlami a internetovými vyhľadávačmi. Ide o články 3 až 8 predloženého návrhu. Tieto články riešia obchodné podmienky, pozastavenie a ukončenie sprostredkovateľských služieb, pravidlá určovania poradia pri vyhľadávaní, rozdielne zaobchádzanie, prístup k údajom a obmedzenie možnosti ponúkať odlišné podmienky inými prostriedkami. Do druhej skupiny tém patria otázky spojené s riešením konfliktných situácií. V článkoch 9 až 12 sa stanovujú minimálne podmienky pre vnútorné systémy platformiem na vybavovanie sťažností, posilňuje sa ich motivácia využívať inštitút mediácie a vytvára sa priestor pre kolektívnu žalobu. Ako viete, výbor ITRE získal posilnenú kompetenciu v článkoch 5 a 6, ktoré sa týkajú určovania poradia a rozdielného zaobchádzania. Vo všeobecnosti je treba povedať, že návrh, ktorý predložila komisia, považujem za veľmi kvalitný a vyvážený. Svedčí o tom aj fakt, že ho kritizujú všetky zainteresované strany, ale každá z opačných dôvodov. Pozícia, ktorú som sa snažila vyjadriť v mojom návrhu stanoviska, je kombináciou ambiciozneho prístupu tam, kde vnímam návrh komisie až príliš opatrný a určitej zdržanlivosti tam, kde tento návrh podľa môjho názoru príliš energicky zasahuje do fungovania online ekosystému. Po oboznámení sa s návrhom spravodajkyne vo výbore IMKO ako gečnom výbore si preto myslím, že nebude mať problém s mojimi pripomienkami. Môj návrh je k dispozícii na stránke výboru a budem rada, ak ho pri písaní vašich pozmenujúcich návrhov použijete ako jeden zo zdrojov inšpirácie. Za najambicioznejšie z mojich návrhov považujem dva, Poprvé, chcela by som, aby nové nariadenie zaviedlo štandardnú povinnosť pre platformy a vyhľadávače sprístupniť komerčným používateľom a web stránkam údaje, ktoré pochádzajú zo vzájomných transakcií medzi platformami, komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi. Domievam sa totiž, že v opačnom prípade by sme pripustili, že si platformy a vyhľadávače sprivatizujú dáta, na ktoré nemajú exkluzívne právo. Po druhé, domnievam sa, že je potrebné zakázať prax niektorých online sprostredkovateľských služieb, ktoré obmedzujú právo komerčných používateľov ponúkať cez iné obchodné kanály alebo priamo cez svoje služby alebo tovary za výhodnejších podmienok. Akýkoľvek iný prístup je hrubým obmedzením slobody podnikania a skôr či neskôr by viedol k rozdrobeniu legislatívneho prostredia v EÚ. Na záver by som chcela načrtnúť moju pozíciu v tých oblastiach, ktoré priamo spadajú do posilnenej kompetencie nášho výboru. Čo sa týka určovania poradia rankingu, som toho názoru, že návrh komisie ide príliš ďaleko Domnievam sa, že požiadavka transparentnosti určovania poradia by sa mala vzťahovať len na parametre samotné, nie na dôvody, prečo tieto konkrétne parametre a nie, nie nejaké iné. Niekedy totiž neexistuje racionálne vysvetlenie, prečo sa spotrebiteľ správa tak, ako sa správa a parametre majú deskriptívny, nie preskriptívny charakter. Čo sa týka Eh, Minute, Čo sa týka rozdielneho zaobchádzania, navrhla som zahrnúť do tejto časti aj vyhľadávacie služby. Dnes sme o tom eh, mali veľmi konštruktívnu diskusiu so zástupcami komisie, ktoré boli toho názoru, že v prípade najväčšej vyhľadávacej služby už existuje rozhodnutie o zákaze takéhoto správania, zakotvenie povinnosti informovať o rozdielnom zaobchádzaní pri organickom vyhľadávaní by preto mohlo byť vykladanie ako tolerovanie takéhoto zaobchádzania, pokiaľ je transparentné. To považujem za vážny argument a budem sa s ním intenzívne zaoberať. Pre túto chvíľu neviem povedať, či ho nakoniec príjmem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a budem vďačná za vaše otázky. Ďakujem. Like to... E, ďakujem pekne, pani e, Zaborská. Teraz poprosím pána Zoríňa, ten je tu namiesto pani Kajly. E, poprosím vás, aby ste vystúpili v mene vašej kolegyne za SAD. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Eva Kajeli sa ospravedlňuje, ospravedlňuje, nie je tu dnes prítomná tej diskusii, ale zastupuje Európsky parlament na konferencii v USA, takže preto tu nemôže byť. Chcem sa poďakovať komisii za ten návrh a takisto aj pani spravodajkyni za jej prácu, ktorú odviedla v tejto téme. Je to veľmi dôležitá e, legislatíva, istým spôsobom nastavuje aj ten tón do ďalšieho mandátu, do ďalšieho volebného obdobia a preto treba, aby výbor ITRE, náš výbor, aby sa sústrel na tie prvky, ktoré budú ochraňovať malé stredné podniky a zároveň nebudú brániť inováciám. E, veľmi je dôležité, aby e, podmienky e, boli naozaj transparentné, aby sme umožnili firmám naplánovať si s istotou svoje ďalšie kroky a zároveň chceme ochrániť aj podniky pred nejakým arbitrárnym ukončením týchto E, služieb, týchto sprostredkovateľských služieb, pokiaľ e, bude dokázať, dochádzať k nejakému nesprávnemu obsahu, k teroristickému, nezákonnému e, obsahu, samozrejme musia takéto spoločnosti môcť konať. Pokiaľ ide o ten ranking, o to určovanie poradia, je veľmi dôležité, aby to bolo veľmi transparentné pre firmy a aby to bolo aj do budúcna dobre nastavené, aj čo sa týka obrázkov, a vyhľadávania obrázkov, vyhľadávania textu a tak ďalej a E, pokiaľ ide o firmy, ktoré poskytujú e, spostredkovateľské služby, majú byť e, transparentné voči svojim spotrebiteľom. A kolegyňa hovorí, že by bola rada, keby tu bol taký konštruktívny prístup, pokiaľ ide o mediáciu, pokiaľ ide o riešenie sťažnosti, tak aby firmy si potom vedeli svoje riešenia E, vyriešiť. Keďže e, lehota je v stredu na pozmeňovacie návrhy, e, boli by sme radi, keby tieto výzvy sa rýchlo vyriešili. A mm, opäť raz, ďaku, raz ďakujem v mene kolegyne, pani spravodajkyne, tešíme sa na tie stretnutia k pozmeňovacím návrhom. Dúfame, že sa to všetko vyrieši v našej spokojnosti. Ďakujem pekne, pán kolega, v mene pani tenovej spravodajkyne pokiaľ ide o sprostredkovateľské služby. Ďalej pani Viering, pani Lina, nech sa páči, online platformy, ako sú napríklad vyhľadávače, sociálne médiá, elektronický obchod a ďalšie aplikácie, tie uh, už narušili naše tradičné biznisné, biznisové modely a pozrieme sa teraz na nové možnosti, ktoré pre nás donedávna boli nepredstaviteľné. Teraz zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o vytváranie nových príležitostí pre investorov a uh, aj musia slúžiť novým e, a stále sa meniacim potrebom spotrebiteľov. Tento návrh teda predstavuje veľmi vítaný krok zo strany komisie, aby sa poskytol jasný právny rámec pre spoločnosti, ktoré chcú fungovať v rámci platformiem e, v rámci Európskeho digitálneho jednotného trhu. Vítam e, správu, e, ktorej sa veľmi správne hovorí, že našim cieľom by malo byť umožniť, aby naši aktéry mohli fungovať a aj súťažiť vo férových podmienkach bez toho, aby sme bránili inováciám. Táto legislatíva má taký horizontálny multisektorový prístup a teda aj my musíme pamätať na to, že aj veľkí, aj malí hráči by mali byť e, sú, sú rovnako zastúpení na obidvoch stranách e, vzťahu B2B a malo by sa zabraňovať nejakým zbytočným administratívnym záťažiam alebo vytváraniu e, nejakých zbytočných nákladov pre niektorých aktérov na trhu. Súhlasím so spravodajkyňou, že rovnaké podmienky, to znamená, mali by sme byť ambicioznejší v niektorých oblastiach, konkrétne poprvé online platformy a vyhľadávače tie by mali e, sa správať podľa tých istých pravidel, keď operujú de facto tým istým spôsobom. Po druhé, v súčasnosti e, poskytovateľia online e, vyhľadávačov by mali byť transparentní, pokiaľ ide o tie odlišné e, zaobchádzanie čo sa týka služieb alebo e, tovaru, aj keď sa to e, deje e, ne nie priamo na tej web stránke, ktorú samotný poskytovateľ kontroluje, a dokonca teda aj v tých prípadoch. A potom e, taký vyváženejší prístup, pokiaľ ide o mediáciu, by mal byť e, zvážený tak, aby jednotliví aktéri mohli spolu o tomto rokovať e, dobromyselne, tak, tak povediac, a tak, aby tie náklady sa mohli medzi nich spravodlivým spôsobom e, rozdeliť. Pokiaľ ide o prístup k dátam, ktoré pochádzajú e, v tých vzájom, z tých vzájomných transakcií, to majú byť e, E, dané k dispozícii tak, aby bol, boli služby, ktoré sú pre spotrebiteľa poskytované pokiaľ možno optimálne. A potom treba tieto otázky, kromka parametre e, rankingu, e, takisto pozorne zvážiť, tak aby sme na jednej strane posilnili transparentnosť a zároveň aj teda podporili fairness alebo férovosť, ale zase aby sme neškodili e, hospodárskej súťaži, aby sme tam niekoho nenútili e, predsať svoje tajomné alebo tajné postupy, ktoré v skutočnosti sú základom ich e, biznisového úspechu. A hlavne, aby tam nebolo nejako príliš veľa výnimiek podľa veľkosti firmy, skôr podľa pozície tejto firmy na trhu, tak aby spotrebitelia a spoločnosti mohli e, príjmať zodpovedné e, rozhodnutia. A pani Mlinár potom pripraví pozmeňovacie návrhy a počka si, alebo teší sa na e, plodnú spoluprácu. Ďakujem pekne a ďalej vystúpi pán Agarovú. On zastupuje Európsku komisiu, najmä DG Konek nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni a musím povedať už teraz, že ide o spoločný spis DG Connect a DG Growth, e, teda generálne riaditeľstvo pre hospodársky rast. My sa snažíme pochopiť hĺbky tieto komplexné záležitosti a som veľmi rád, že tieto vyjadrenia, ktoré sme e, počuli, e, veľmi dobre vystihujú tú tematiku, najmä teda návrh správy pani Záborskej. Chcem na vysvetlenie povedať, že logika návrhu komisie sa opiera o presvedčenie, že musíme prijať teraz dôležité kroky, ktoré naozaj sú naliehavé, aby sme riešili tie prvky, kde jasne vidíme netransparentné správanie zneužívanie, e, porušovanie pravidiel e, spravodlivosti a transparentnosti. A preto prišiel vlastne návrh komisie a pre tento výbor je dôležitá ešte jedna vec. Interné vybavovanie stiažností, mediácia, prístup k nápravným opatreniam, dokonca aj právo na e, hromadné žaloby cez E, podnikateľské asociácie. To môže okamžite a veľmi rýchlo pomôcť malým a stredným podnikom, e, ktoré závisia od nejakej platformy. Ak sa niečo stane, v súčasnosti nemajú žiadne miesto, kam by sa mohli obrátiť a žiadať nápravu. No a je tu ešte ďalšia záležitosť. Vo viacerých prípadoch sme nemali dostatočné dôkazy o tom, že prísnejšia regulácia alebo regulačné zásahy v e, tejto fáze by pomohli. Napríklad e, prístup k dátam a e, klauzula MFN, Price Parity. My sme navrhli ako prvý krok prvé opatrenie transparentnosť zatiaľ a Európske monitorovacie stredisko pre platformy, ktoré sa stretne poprvýkrát tento týždeň, sa zaviazalo, že bude naďalej monitorovať situáciu a bude sa snažiť zistiť, či je potrebné v tejto oblasti neskôr prijať opatrenia. No a k niektorým kľúčovým pozmeňovacím návrhom, ktoré navrhla pani Zaborská. Ako už ona povedala, aj my pri príprave návrhov sme sa zamýšľali nad niektorými zmenami, napríklad rozšírenie článku 6 a 7 na vyhľadávače internetové vyhľadávače, ale potom sme dospeli k názoru, že by to išlo príliš ďaleko, pretože tento nástroj nepokrýva všetko. V našom posúdení vplyvov vidíme, že existuje 7000 malých platformiem v EÚ. No a pokiaľ ide o návrhy MFN, chcem upozorniť na fakt, že komisia robí v súčasnosti monitorovanie v celej Európskej únii e, v spolupráci s protimonopolnými úradmi a chceme zistiť, aký účinok majú zákazy, ktoré zaviedli niektoré členské štáty. To je odo mňa zatiaľ všetko. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz a sme neustále k dispozícii, ak potrebujete informácie alebo ak nás chcete zavolať na nejakú diskusiu. Ďakujem. Ďakujem za vaše pripomienky. Pani Záborská, naša spravodajkynia sa môže vyjadriť a samozrejme pripomienky od vás. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem aj kolegovi Zorinovi, aj pán, pani Íring, že predniesli stanoviská tieňových spravodajcov. Rovnako chcem poďakovať aj komisii. Myslím si, že to, čo sme tu počuli, nasvedčuje, že nebude nejaká veľká polemika a možno rozdiely v eh, názore na definitívne znenie stanoviska ITRE výboru a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu a na pozmeňovacie návrhy od kolegov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte pripomeniem všetkým lehoty. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov 8. oktober nie, prepačte, 26 september takisto v stredu do 12. teda do poludnia. Streda na poludnie o dva dní je konečná lehota na pozmeňovacie návrhy. 21. november 2018 to bude hlasovanie v ITRE a v IMKU v gestorskom výbore sa bude hlasovať 6. decembra 2018. Ďakujem veľmi pekne a prejdeme teraz na ďalší bod. Blockchain, obchodná politika, ktorá sa orientuje na budúcnosť. Je to iniciatívne stanovisko výboru INTA v spolupráci s LIBE podľa pravidla 54. Technologické a inovačné aspekty e, sú veľmi, týchto nových technológií sú veľmi dôležité pre výbor ITRE v maji 2018 sa odhlasovalo sa odhlasovala otázka na ústne zodpovedanie k tejto téme a teraz dám e, slovo pánovi Bušojovi. Nech sa páči, spravodajca, vyjadrite sa. President, uh, e, Mr. President, dear colleagues, uh, the future of competitiveness and capacity of innovation. Ďakujem. kapacita um, rozvoja európskeho priemyslu súvisí s týmito prelomovými technológiami. Také sektory ako výroba potravín alebo aj zdravotníctvo, aj mnohé ďalšie by mohli sa zásadným spôsobom zmeniť. Takisto obchodné systémy sa môžu zmeniť, ak e, bude transparentnosť ohľadom toho, odkiaľ pochádzajú tovary. Znižia sa náklady na logistiku, na overenie, na overovanie pravosti a ďalších záležitostí. To by e, redukovalo byrokraciu, zvýšilo by to mieru ochranu spotrebiteľa a zlepšilo by to rozhodovanie. Pokiaľ ide o návrh stanoviska, ja budem veľmi stručný. Bol som v neustálom kontakte s tieňovými spravodajcami a mám nasledujúce pripomienky. My tu hovoríme o private permission at blockchain, o tomto type technológie. Chceme zdôrazniť, že tu potrebujeme technologickú neutralitu, keď e, prídu, príde tento nový typ distribuovaných ledger technológií, ktoré sa neustále rozvíjajú. E, Európska únia musí vytvoriť ekosystém, e, dobré podnikateľské prostredie pre nové startupy. A takisto som vyzval, aby komisia a členské štáty užšie spolupracovali na využívanie E, týchto technológií počítačových súborov na zapisovanie transakcií, aby sa mohli sledovať nelegálne platby, aby sa dalo bojovať proti praniu špinavých peňazí alebo proti spreneverovaniu aktív. No a takisto tzv. inteligentné kontrakty môžu byť kľúčovým prvkom decentralizovaných aplikácií v týchto operáciách, ale zatiaľ táto technológia ešte nie je dostatočne vyzretá, aby mohla byť právne presaditeľná. Pokiaľ ide o ekologické dôsledky, tieto ledger technológia, najmä blockchain a mechanizmus konsenzu, tieto technológie sa musia zavádzať um, ekologicky vhodne, aby nespotrebovali príliš veľa energie. Takisto integrácia ledger technológií s inými uh, vecami ako kvantové um, počítačové technológie, umelá inteligencia a tak ďalej. Uh, to je takisto dôležité v kontexte automatizácie medzinárodného obchodu. Kybernetická bezpečnosť. To je ďalšia dôležitá téma. Vyzývam komisiu, aby skúmala bezpečnostné výzvy, aby vyhodnotila technologické rizika a aby prijala opatrenia na ich riešenie. Kvantové počítačové technológie o, tu takisto vstupujú do hry. No a takisto vítam vytvorenie monitorovacieho strediska, Európskej únie a takisto vítam vytvorenie Európskeho partnerstva pre technológie blockchain. Teraz je tam 25 členských štátov a Norsko a myslím si, že je to sľubný štart eh, na to, aby sme vytvorili veľkú expertizu na tomto poli v budúcnosti. Nemal som dostatok priestoru eh, v stanovisku. Prosím, pozmeňovacie návrhy, ak je to možné, predkladajte po anglicky. S tých dôvodov, že zajtra máme lehotu na predkladanie. Ďakujem tieňovým spravodajcom za konštruktívnu spoluprácu a teším sa na kompromisné pozmeňovacie návrhy do 25. oktobra. Ďakujem za stručné pripomienky z vašej strany a teraz pani Víring, tieňová spravodajkyňa za ALDE. Yes. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ďakujem pánovi Bužojovi za návrh stanoviska a za to, že už zohľadnil návrhy ALDE. Zdôrazním tri prvky, ktoré spravodajca podľa nás vynechal. Poprvé, je faktom, že blockchainové technológie to nie sú aplikácie, to je technológia za rôznymi novými aplikáciami, a preto zdôrazňujem, že by sme mali e, legislatívne upravovať aplikácie. Inak budeme limitovať inovácie a budeme obmedzovať vytváranie nových aplikácií. Druhá pripomienka. E, nové príležitosti, ktoré ponúka blockchain technológia na energetických trhoch. Keď začneme s touto novou technológiou, znova sa priblížime o ďalší krok k dokončeniu európskeho energetického trhu blockchainové technológie e, umožnia automatizované e, inteligentné kontrakty pre tzv. prosumerov, e, producentov a spotrebiteľov v jednej osobe. No a tretia pripomienka, čo znamená táto nová technológia pre priemyselný sektor a zamestnancov? Všetky sektory budú dotknuté touto novou technológiou. Bude možné riešiť aj citlivé otázky, ako napríklad autorské práva inteligentné práva duševného vlastníctva. To by bola veľká výhra. V tomto zmysle predložím pozmeňovacie návrhy a teším sa na zasadnutie tieňových spravodajcov. Ďakujem. Pani Kylie tu nie je, ale zastupuje ju pán Nika, koordinátor za SAD. Ďakujem, pán predseda. Eva Kylie sa ospravedlňuje, že nemohla prísť. Ale ja tu sprostredkujem jej odkaz. Pani Kylie víta toto stanovisko. Je to pokračovanie práce ITRE na uznesení o blockchainovej technológii. Bude sa o tom hlasovať na 1. oktobrovej plenárke. Návrh výboru INTA reflektuje náš prístup. Chceme inovačné prostredie, ktoré sa opiera o princíp technologickej neutrality, aj podnikateľskej neutrality. Distribuované ledger technológie umožnia zefektívnenie medzinárodných dodávateľských reťazcov. Blockchain nie je pre nás iba technológia, je to infraštruktúra a Efektívny systém bez sprostredkovateľov si vyžaduje štandardizáciu medzi adresármi a v rámci blockchainu samozrejme a takisto modely medzinárodného obchodu. E, inteligentné kontrakty e, budú ďalšou výhrou v kontexte automatizovaného medzinárodného obchodu. Komisia by mala skúmať nové možnosti v tejto oblasti a pokračovať aj v práci na blockchaine novej technológii pokiaľ ide o platby a o zisťovanie podvodov. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, sú tu nové hrozby v novom ekosystéme a samozrejme je dôležité dodržiavať nariadenie GDPR. ITRE zdôrazňuje takisto aj, že e, blockchainová technológia otvára nové možnosti startupom aj malým a stredným podnikom v celom reťazci sú tu nové možnosti pre fintech aplikácie, inteligentné platobné nástroje, takisto bezpečnosť medzinárodných obchodných transakcií. To všetko sú nové možnosti. Ďakujem e, za to, že som mohol pre, predniesť pozíciu pani Evy Kajli. E, možno to nebol no, najlepšie poradie, ale mali ste možnosť povedať všetko, čo ste chceli povedať v mene pani Kajly. A teraz zasa pán Agar Vol z generálneho riaditeľstva Connect za Európsku komisiu. Ďakujem. Tu sa vyjadrím veľmi stručne. Ďakujem správodajcovi. Táto správa je v súlade s našim spôsobom myslenia a preto vítame túto správu. Mám Iba dve malé pripomienky. Európska komisia e, nasleduje Európsky parlament. Európsky parlament e, v rannej fáze už rozpoznal potenciál techno- tejto technológie. E, to už ste napísali v mnohých správach. A ja opakujem, že je veľmi dôležité, aby Európa sa stala lídrom v rozvoji týchto technológií. Preto Európska komisia založila monitorovacie centrum pre blockchainovú technológiu aj pridružené centrum a už sa tam združujú členské štáty. Cieľom tohto monitorovacieho centra je e, nájsť spôsoby použitia, ale takisto pozorovať m, mm, rôzne iniciatívy na menších platformách. Dúfajme, že to budú najmä európske platformy. A to nám takisto pomôže zrealizovať potenciál tejto technológie. Takisto berieme na vedomie, e, že máme študovať najmä aplikácie, ktoré umožnia uľahčiť medzinárodný obchod. Zatiaľ sme to nemali na zozname priorit, ale budeme o tom diskutovať s expertami na e, príslušných stretnutiach. A E, tešíme sa na ďalšiu prácu a spoluprácu. E, ďakujem. A teraz kolega Bušoj, predkladateľ návrhu stanoviska. E, chcem sa poďakovať pani Kajli, mm, pánovi Nikovi, pani Viering. Ďakujem za všetky pripomienky E, do veľkej miery sa zhodujeme. Samozrejme, tento text sa ešte môže vylepšiť. Musíme samozrejme vyslať jasné posolstvo, že Európska únia by mala byť um, um, liahňou týchto nových technológií. Mala by sa venovať novým technológiám ako blockchain, ktoré predstavujú obrovské možnosti pre priemyselný sektor. Budem čakať na pozmeňovacie návrhy, budem sa snažiť zapracovať čo najviac kompromisných návrhov a ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz veľmi stručne 8. október 2018 o 6. večer predkladanie pozmeňovacích návrhov lehota. Teda to je o 10 dní. Myslím si, že to je počas štrásburského týždňa vo štvrtok. Hlasovanie vo výbore ITRE 5. november 2018, hlasovanie v gestorskom výbore INTA 20. november. Na plenárke by sa malo hlasovať v decembri 2018. Takže pripravte sa na ten 8. október v prvom rade. A teraz posledný bod na programe. Misia výboru ITRE do Norska 7. až 9. maja 2018 sa konala a vy teda Dostanete o tom pár informácií. Je tu pani Hena Virkunen. E, mám tu veľmi dlhý zoznam tém. Legislatíva v oblasti obnoviteľných e, zdrojov a trhov s elektrinou, budúcnosť plinárenského priemyslu, výskum v oblasti čistých energií, efektívnosť, energetická účinnosť, e, hospodárenie s odpadom. Za tri dní v Norsku ste toto všetko stihli, pani Virkunen? Yes, Mr. Chairman, nearly I could, but... Takmer sa nám to podarilo, pán predseda. Bola som tam iba dva dní. Program bol naozaj uh, nabitý a pán Salini uh, to riadil posledný deň. Bolo toho naozaj veľmi veľa na nás. Ja poinformujem e, iba stručne, pretože už tu nie je veľa ľudí, ktorí by ma boli ochotní počúvať. E, máte písomnú správu z tejto misie. Bola to vynikajúca návšteva a pre nás ako poslancov EÚ je to obzvlášť zaujímavé, pretože sme sledovali rokovania o Brexite a Norsko patrí k tým štátom, ktoré nie sú členom EÚ, ale patria k veľmi blízkym partnerom EÚ. A naozaj bolo zaujímavé si vypočuť, ako Norsko vidí tento vzťah e, s Európskou úniou. Trh s, energetikou, trh s energiou je veľmi zaujímavý sektor, pretože mm, Norsko nie je členom EÚ, ale implementuje takmer celú energetickú legislatívu práve skončili s implementáciou tretieho energetického balíka a diskutuje sa v parlamente takisto o tom, prečo Európska únia všetko, o všetkom rozhoduje a Norsko musí všetko jednoducho schváliť. Ale Norsko naozaj potrebujeme v, na, na našom trhu s elektrinou. A takisto majú veľmi zaujímavú ekonomickú stratégiu. Norsko samotné využíva iba obnoviteľnú energiu a predávajú svoj plyn a ropu. E, Nóri teda sami nepoužívajú fosílne paliva, ale predávajú ich nám. A keď spotrebujú všetku svoju ropu a plyn, tak nám budú predávať um, priestory, kde budeme ukladať potom naše e, emisie CO2. Je to z ich strany veľmi inteligentná stratégia. E, fosílne paliva využívajú iba v oblasti dopravy, ale 25 nových automobilov v Norsku je už elektrických automobilov, čiže oni naozaj pretlačajú tie obnoviteľné zdroje aj v oblasti dopravy. Bola to zaujímavá návšteva. Ehm, venovali sme sa najmä energetike, ale dobré diskusie sa viedli aj o výskume, pretože Norsko je dôležitým partnerom v Horizon 2020. A takisto sme mali možnosť navštíviť ehm, ehm, ťažobnú platformu, kde sa ťaží plyn bolo to 16 kilometrov od pobrežia a mali sme možnosť sa ponoriť do hĺbky 300 metrov e, špeciálnym výťahom a pozorovať, ako funguje e, táto platforma na ťažbu plynu. Naučili sme sa naozaj veľmi veľa o ekonomike a o e-, energetike Norska. Ďakujem, drahá kolegyňa Hena, za túto správu. Videli ste, že, vidíte teda, že dnešné zasadnutie je prenášané aj priamo na internete a e, tvoj prejav bude aj na webovej stránke výboru ITRE. Ehm, je to naozaj veľmi zaujímavá správa z tejto návštevy v Norsku. Ďakujeme pani Virkunen, ktorá bola šéfkou delegácie. No a teraz chcem ešte povedať, že ďalšie zasadnutie bude 8. oktobra 2018 a 9. oktobra od 9. do 12.30 a od 14.30 do 18.30 popoludní. Budeme mať teda tri časti, e, tri poldne. E, ak nemáte už nič do bodu rôzne, môžeme prejsť na e, ďalší bod na programe a to je zasadnutie koordinátorov. Niektorí z vás teda môžu ísť domov.